na našom programe je e, otázka na ústne zodpovedanie nukleárna bezpečnosť 25 rokov po černobylskej katastrofe. A týmto odovzdávam slovo pánovi Sonikovi, ktorý je našim spravodajcom. Ďakujem, pani Mohli by sme počkať ešte pol minútku, pán Sonik, aby mohol zaujať pán komisár Oettinger miesto.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 a Dovolte mi, aby som vyjadrila svoj, e, svoju spokojnosť, že e, pán Európsky parlament e, si na svojej na, svojej plenárnej, na, svojom plenárnej, na svojom plenárnom zásadnom si pripomínam 25. výročie tejto nukleárnej kapacity. A toto uznesenie malo byť uh, takým zásadným textom k bezpečno- a prispieť k bezpečnosti. My vieme, že um, predchádzajúca komunická vláda na Ukrajine sa snažila uh, skryť pred svetom tieto fakty, že sa udela nukleárna katastrofa a že uh, a ne, nechceli, nechceli hovoriť o skutočnom rozmere celej tej katastrofy, čo sa týka a to sa, a atomovej katastrofy v Černobyle. Bolo postihnutých okolo 100 tisíc štvorcových metrov a radioaktívne substancie sa dostali až na Škandináviu, na, do Polska, do Grécka a do Talianska. Z e, oblasti okolo reaktora sa e, evakuovalo okolo 150 tisíc e, rok, 150 tisíc ľudí, ale postihnutých bolo viac ako 220 tisíc ľudí, ktoré mali určité následky. E, katastrofa, e, ktorá sa dotkla tak životného prostredia, ako aj zdravia, bola veľmi veľká. E, špecialisti to teda dodnes nevedia nám vyčísliť, koľko um, smrteľných obetí tejto katastrofy boli, bolo. A po výbuchu v elektrárni sa hovorí, že možno bolo viac ako 9 tisíc priamých obetí. Um, Vieme, že okolo 200 tisíc osôb zomrelo na dopady radioaktivity a čo sa týka ochorení e, na rakovinu, ako ďalšieho následku tam mohlo zomrieť ešte oveľa viac ľudí, niekoľko 100 tisíc ďalších osôb. Pripomeňme si, že Európska únia, ktorá založila fond na vybudovanie ochranného obalu na, e, pre Černobyl e, v podstate mala najvyšší, e, poskytla najvyšší príspevok, bolo to okolo 100 tisíc eur na zabezpečenie bezpečnosti e, Černobylskej elektrárne. Takisto nemôžeme závodnúť na to, že otázka zaobchádzania s nukleárnou bezpečnosťou je transteritoriálna a globálna a potrebné je pozerať na ňu v rámci solidárnosti a e, medzinárodnej bezpečnosti. E, preto by bolo dobré, aby sme naštartovali komplexné bádania v oblasti zdravotných dopadov. Je komisia pripravená e, k skúmaniu dopadov e, Černobylskej katastrofy na zdravie Európanov? Má kom, má komisia nejaké údaje z oblasti, ktoré boli najviac dotknutý e, výbuchom a chce komisia takisto uh, chce kom, a môže komisia takisto viesť vlády členských štátov k tomu, aby používali najmodernejšie bezpečnostné prostriedky pri, pri um, um, prevádzke atomových elektrární. E, samozrejme, je potrebné preskúmať jednotlivé členské elektrárne. E, má komisia známosť o tom, aké sú podmienky v jednotlivých e, elektrárni, či má um, Európska komisia nejaký plán v prípade nukleárnej katastrofy. E, takéto katastrofy vyvolávajú globálne, um, globálne dopady na je potrebné zminimalizovať rizika a zabrániť e, výskytu ďalších takýchto katastrof. Áno, pán Sunik, ďakujem veľmi pekne. A čo hovorí komisia e, v otázke e, jadrovej bezpečnosti? Pán Oettinger, máte slovo. Vážená predseda, vážené dámy a páni poslanci, v v tých 25 eh, rokoch od nukleárnej katastrofy v Černobyle sa komisia eh, podielala na celosvetových snahách na zmiernenie dopadov, a to značným dielom. Na základe eh, týchto úlohov, úloh sme museli postupovať takými zjednotenými silami. To znamená, že komisia mala partnerov členských štátov, a a s Ukrajinou samotnou, kooperovala s nimi a zároveň sa starala o to, aby sa e, to, táto lokalita e, riadne stabilizovala a tým sa neutralizovala. Európska únia bola takisto aktívna v rámci medzinárodného spoloč- e, spoločenstva pri mobilizácii finančných prostriedov, aby sa mohli dokončiť práce, ktoré sa v Černobyle začali. A takisto e, ideme a snažíme sa ísť príkladom vlastným príspevkom. Komisia je najväčším donátorom e, Černobylského fondu a na konferencii donátorov, e, ktoré, ktorá sa konala konala teraz, v tento rok 550 tisíc miliónov eur sa nazbierali celkom a 110 tisíc ide z nášho vrecka. 110 tisíc miliónov eur ide náš, z nášho vrecka. boli sme veľmi aktívni, aby sme zmobilizovali ďalšie prostriedky, ktoré by sme mobilizovali v budúcnosti. Takisto by sme chceli uh, um, mobilizovať nových donátorov, ako aj Európsku rozvojovú banku, tak, aby sa dokončili všetky projekty, ktoré je potrebné ukončiť do roku 2015. Takisto uh, spolupracujeme s ukrajinskou vládou, tak, aby sa plán oplaštenia reaktora v Černobyle mohol uskutočniť v plnej miere. Ide vlastne o prekrytie e, toho reaktora, poškodeného reaktora 4 s ochranným plášťom a vlastne ide takisto o e, zastavenie práce ďalších blokov. Všetky tieto práce by sa mali ukončiť v roku 2000, do roku 2015. Potom e, sa tu konajú v rámci rámcového programu Euroatom ďalšie projekty a to je boj s následkami katastrofy. Ehm, ehm, to, tento výskum je predmetom základnej iniciatívy, ktorá sa deje na európskej platforme Melody. Čo sa týka nukleárnej bezpečnosti, tu e, chceme realizovať projekt, ktorý by e, išiel na užitok najsilnejšie postihnutým oblast, e, občanom v priamej v, priamých, v tých oblastiach, eh, ktoré boli priamo dotknuté katastrofou. Pokiaľ by sa eh, mali robiť nejaké cieľené aktivity na vyhodnotenie dopadov eh, na zdravie občanov vo všetkých oblastiach okolo Černobylu a pokiaľ by tieto aktivity boli zmysluplné, tak je samozrejme tak komisia, ako aj bezpečnostný a zdravotný výbor parlamentu. všetci sme ochotní uh, znášať e, náklady na tieto opatrenia. Samozrejme, e, po tejto nehode sme e, navyšili príspevky na výskumné, e, výskumné činnosti s tým, že sa získajú e, údaje, ktoré by poslúžili na management katastrofy v takýchto sektoroch, ako je Bielorusko, Rusko a Ukrajina, a aby sme ich podporili pri ich činnosti tieto údaje a e, tieto údaje o uvoľnení radioaktívneho cézia sa zbierali v rámci celej európskej Eh, únie. A to v roku 1998 eh, boli zverejnené v spolupráci s Ukrajinou a Ruskom vo forme Atlasu eh, v rámci 7. rámcového problému Euroatom sme vytvorili excelentnú sieť na zosieťovanie a vedeckú excelentnosť Eh, pri ochrane pred radioaktívnym žiarením eh, a my to tento program financujeme. Čo sa týka ďalších eh, aktivít, už 7 rokov podporujeme spoluprácu členských štátov na cvičeniach civilnej ochrany. Ehm, tri cvičenia, ktoré sú spolufinancované našimi prostriedkami, tieto majú radiologickú komponentu a to práve tam, kde ide o dopady katastrofy s, mas, s, dôsledka, s masovými dopadmi, o masové, masovú kontamináciu vo forme vodíkovej bomby. Aj v budúcich rokoch chceme robiť všetko preto, aby sme uh, Eh, z Európs- aby sme poslúžili európskou solidárnou pomocou na zníženie poškodenia a zábránenie ďalších škôd práve v súvislosti s stredovskou katastrofou. Prečná vďaka, pán Oettinger. Ako eh, ďalší dostávajú slovo eh, rečníky za naše politické skupiny. Pán Roje ako ďalší. Pán predseda, pán komisár, vážené kolegyne, nevážení kolegovia, som veľmi vďačný komisii za to, že tak podrobne nám e, všetko popísala a je veľmi dobré vytvárať takéto príležitosti na takúto výmenu. Je dôležité, že sme sa dopočuli, že Európa e, v tejto oblasti katastrofy podnikla veľa krokov okamžite, ale aj e, v strednodobej oblasti, aj z dlhodobého hľadiska až dodnes veľa krokov prebieha je potrebné poukázať na to, že bez Európskej únie by opatrenia ochrany pre touto katastrofu obmedzovania rizik neboli vykonané v takom rozsahu. Je veľmi dobré, že komisia neprispieva len priamou pomocou, ale aj nad jej rámec keď eh, vlastne išlo o odvodenie eh, dôsledkov katastrof v oblasti eh, ochrany obyvateľstva, systémov výmeny, výskumu a rôznych štúdií. Ehm, mala, mala by však ešte sa viesť diferencovaná diskusia o to, či je potrebné Eh, pracovať na nových štúdiách, alebo či by sme sa nemali zaoberať a hĺbšie hodnotiť ten materiál, ktorý už je k dispozícii, či nestačí. Pretože eh, niekedy nadmerné, eh, nadmerný počet údajov bráni ľuďom v tom, aby sa naozaj dopracovali ďalej. Európa, myslím, naozaj preukázala, že e, nevie len pekne rozprávať, ale naozaj aj e, prakticky pomáhať a e, konať v tejto oblasti. Ďakujem. Teraz je o Leinen za e, politickú skupinu SND, pán komisár Oettinger, kolegyne, kolegovia. V prvom rade ďakujem kolegovi Sonikovi za to, že podnetil túto diskusiu svojou otázkou na ústne zodpovedanie, ktorú pripravil. Skutočne černobylskú katastrofu by sme mali mať stále na pamäti. Aj štvrť storočia po tejto katastrofe E, ešte existujú e, veľmi silné trvalé následky. Je oblasť, kde ľudia stále nemôžu žiť, kam sa nemôžu vrátiť, nemôžu sa vrátiť do svojej domoviny Existujú tu dlhodobé, dlhodobý vplyv na životné prostredie. V televízii sme, sa, sme mohli pozerať aj na zvýšenú mieru eh, eh, potratov, ktoré ženy, eh, ktoré ženy trpia v tejto oblasti. A Európa nesie zodpovednosť v tejto oblasti, pretože otázka jadrovej bezpečnosti nie je otázkou národnej suverenity, ale je to otázkou európskej zodpovednosti. Na tomto uh, kontinente, eh, eh, kde je vysoká hustota obyvateľstva, máme veľmi veľa jadrových reaktorov a preto vy, pán komisár Oettinger, máte veľkú zodpovednosť tejto súvislosti, aby sme sa poučili a zaberali touto témou aj teda po najnovšej katastrofe o Fukushime Ehm, tieto stresové testy budú veľmi dôležité, ktoré sa prevedú v budúcnosti. Ja by som chcela apelovať na to, aby ste ostali tvrdí, pretože my si želáme naozaj ten najvyšší možný bezpečnostný štandard pre Európu. A je tu len na reagovanie na prírodné katastrofy aj rôzne iné rizika, ako teroristické e, útoky, e, pády lietadiel, e, počítačové útoky na jadrové elektrárne. Všetko toto sa musí preskúmať a nemalo by ísť naozaj iba o alibistické e, kroky. E, pokiaľ ide o Černobyl sarkofág, tam nie je e, už bezpečný, treba zbierať nové prostriedky na jeho obnovenie. Takisto som ani nepočul žiadne nové nápady, čo s jadrovým odpadom, ktorý tam sa povaluje. A pán kolega Royal, potrebujeme nové výskumné štúdie, pretože naozaj máme príliš málo skúseností s E, následkami radioaktívneho žiarenia. Ja by som chcel preto pozbudiť komisiu, aby e, pracovala na nich. Na no, najväčšou prevenciou je vystúpenie z e, jadrovej energie a ja by som si preto želal, aby sme sa veľa venovali tomu, ako môžeme v tejto súvislosti veci zmeniť, podporovať alternatívne zdroje energie, efektívnosť, úspory v oblasti energetiky. Ďakujem. Pán Rübich e, ukazuje modrú kartu. Je to modrá karta? Dobre, máte slovo. Ak teda pán Leinen bude akceptovať túto otázku, áno, dobre, pán Rubik, máte slovo. No, vy máte slovo, ale nie mikrofon tuším. Ďakujem, pán Leinen hovoril o stresových e, skúškach. E, ja by som chcel doplniť, že na ne musia nasledovať aj konkrétne kroky. Myslíte si, že e, je možný európsky regulátor pre túto oblasť, ktorý by dlhodobo sa zaoberal týmito otázkami a takisto mal aj právo pozastaviť činnosť nebezpečným jadrovým elektrárňam? Ďakujem, pán kolega, za túto otázku. Ja si myslím, že to by malo byť našim cieľom, aby sme dostali európsku kompetenciu v oblasti dohľadu nad jadrovými elektrárňami. Ak, e, to má mať, e, ak je to má celo, cezhraničný vplyv, tak ide naozaj o európsku dimenziu, kde potrebujeme európske kompetencie. A pán komisár Oettinger, e, toto ešte tu neexistuje, ale vy by ste na tom mali pracovať aby sme tu e, získali takýto e, základ, aby Európa mohla nezávisle a objektívne monitorovať e, jadrové zariadenia a v prípade slabých miest vyvádzať dôsledky. Ak by teraz stresové skúšky ukázali, že elektrárenia je bezpečná, mala by sa pozastaviť alebo by mala zvýšiť svoj štandard. Ďakujem pekne pani Parvanova v mene liberálov demokratov. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegovia e, otázka našej energetickej stratégie e, s alebo bez jadrovej energie. O nej sa teraz diskutuje v členských štátoch. E, nech už sa roznieme akokoľvek. Jadrová bezpečnosť zostane dlhodobou otázkou pre mnohé generácie. Mali by sme vyvíjať spoločné štandardy v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni, keďže radioaktívna kontaminácia nepozná hranice, ako nám ukázal Černobyl a je to, čo sa stále deje vo Fukushima. 25 rokov po Černobyle ešte stále potrebujeme ďalšie hodnotenie a výskum e, vplyvu kontaminácie na ľudské zdravie a životné prostredie. Musíme myslieť na jadrovú bezpečnosť nie ako na e, ochranu, ale ako e, na stratégiu a mali by sme sa venovať aj otázke jadrového odpadu. To, o čo ide v Černobyle, naozaj ide o Eh, jadrový odpad je naozaj eh, výzvou. Pre nás potrebujeme väčší výskum v tejto oblasti, potrebujeme zabezpečiť dlhodobú bezpečnosť eh, jadrových odpadov, nech sa už akokoľvek rozhodneme. Treba, aby všetko bolo transparentné a všetky kroky boli vystopovateľné a to je dôležitá úloha komisie. Ďakujem pani Parvanová, pán Šimanský za um, skupinu konzervatívcov a reformistov. Po... Ďakujem veľmi pekne. 25 rokov po tragickej katastrofe v Černobylu je stále e, stredobodom a ťažiskom európskej zahraničnej politiku. Niekedy je to dosť trefné, ale niekedy to uh, už nemá smysel. Už pomaly 30 rokov po revolúcii máme veľmi dobré e, pravidla v Európe na exekutívu našich legislatívnych pravidiel. A Myslíme si, že je dôležité, aby sme Černobylo nevyužívali na antinukleárnu propagandu. Um, um, európska nukleárna alebo protinukleárna branža sa ešte uh, využíva ďalšie aspekty, ako napríklad uh, uskladňovanie uh, radioaktívneho uh, odpadu v tretich krajinách. Napríklad v, na našich hraniciach eh, majú, sú, sú, je množstvo teda eh, eh, atomových elektrární, ktoré sú vybudované bez ohľadu a bez rešpektovania našich bezpečnostných noriem. A tieto majú zastupovať, zásobovať pardon, naše krajiny elektrickým elektrickou energiou. Ja sa chcem komisie opýtať, či má komisia toľko sily a predstaví si, čo by toto mohlo urobiť, keby sa udiela v týchto elektrárniach katastrofa. Takže treba sa koncentrovať na ne. Ďakujem, pani Harms. Ďakujem pekne, pán predseda, um, pán Oettinger. Ja si myslím, že je dôležité povedať, že Európska únia urobila už veľmi veľa na v otázke Černobylu, ale otázka samozrejme znie tak, či sme urobili dosť a či sa dá vôbec urobiť dosť a či sa to urobí správnym spôsobom. Ja som toho názoru, že práve v tejto oblasti zdravotných dopadov e, tu máme ešte niekoľko činných dier, ktoré musíme, musíme naplniť. A tá, ten spor o stále a naďalej falšovaných čísel atomových, európskych atomových agentúr. Toto musíme konečne raz vybojovať. Aj Európska únia má vlastne teritorium ktoré bolo asi z polovice postihnuté dopadmi tejto katastrofy. A preto je veľmi dôležité, aby sa medzinárodné dopady, ktoré my ako medzinárodné spoločenstvo musíme znášať, pretože to je potrebné si uvedomiť, že tieto sa neobmedzujú len na oblasti Sovjetského zväzu e, Bieloruska, Ukrajiny a Ruska, ale viac ako polovička e, toho fallout, toho e, vlastne tohto radioaktívneho prachu spadla na teritorium Európskej únie. Takže my, sa musí, my musíme takisto bojovať s, dop- so zdravotnými, s dopadmi na zdravie našich občanov. Aj mnohí členovia Svetovej zdravotnej organiz- zdravotníckej organizácie by sa tešili, keby sa ich činnosť uh, skutočne vyššie hodnotila. Teraz sa uh, čím ďalej tým uh, viac uh, diskutuje o nových aspektoch, prečo doteraz uh, nemáme žiadnu analýzu rizika pre eh, na Prečo nevieme, aké tamto riziko skutočne je? Môže sa stať, že takýto veľký projekt bez transparentnej analýze rizika sa môže vôbec uskutočniť a ako môžeme zároveň v tom istom čase mlčať o tom, že doteraz sme neboli v stave eh, vyhoreté eh, palivové tyče z reaktorov 2 a 3 z Černobylu um, dostať na miesto konečného uskladnenia z medziskladu. Takže toto považujem za, absur- za absurdné. Ja si myslím, že my si musíme povedať takisto o tom, že Fukushima bola niedaleko od uh, jadrovej fúzie a musíme si povedať, že aj v Nemecku tie stresové testy, ktoré boli navrhnuté, tieto vôbec nie sú vhodné na to, aby opísali riziko, ktoré existuje a spočíva v tých existujúcich atomových zariadeniach v Európskej únie. Preto vás eh, prosím, nepredkladajte nám fejky. Vy ste hovorili o tvrdých represívnych opatreniach, ale to, čo ste nám doteraz predložili, to nemôžeme brať vážne. Zriečná vďaka. A teraz ako ďalšia pani Wills v mene e, frakcie Zelených. Áno, srdečná vďaka. E, po katastrofe v Černobyle po 20, e, pred 25 rokmi sa robili nové nové výskumy spoločnosti pre ochranu pred radioaktívnym žiarením a hovorilo sa, že 1,4 milióna osôb e, zomrelo na dopady, e, na dopady e, tohto žiarenia. Bol to radio, radioaktívny prach a znečistené životné prostredia. Čo sa týka katastrofy vo Fukushime, vo Fukushime tu musíme urobiť tie skutočné závery. Čo sa týka Eh, stres testov v jednotlivých um, atomových To sú len alibické testy a toto sa potvrdilo tým, uh, tými testami, pretože mnohé atomové zariadenia sa vôbec nekontrolujú. Či, ale či sa týka ľudského zlyhania alebo napríklad uh, eh, havarie lietadla tu sa nič nedieje, napriek tomu, že, tá, že to ohrozenie obyvateľstva je e, existenčné. My e, máme dobrovoľne stresové testy, ktoré majú vykonávať nezávislí experti, ale toto musí, môže a musí byť len prvý krok na e, scenári alebo v scenári Európy pri vystúpení z atomovej energie. Pán Griffin ako ďalší výbuch na, v Černobyle bol katastrofou, ale e, majme na pamäti širšie okolnosti. 64 mŕtvych kvôli e, radiácii počas 23 rokov a e, zhruba 6 tisíc e, prípadov e, rakoviny štítnej žľazy, ale e, to naozaj je nič oproti počtu obetí na našich e, cestách. E, vieme, e, že tu nie sú žiadne kampane, ktoré chcú zakázať auta, ale pritom sú takéto tendencie v oblasti jadra ja si myslím, že cesta do e, pekla je e, vydlaždená dobrými úmyslami. To isté bolo v prípade biopalív, e, pretože ceny potravín boli tak vysoké, že chudobní si nemohli zaplatiť potraviny a teraz deti zomierajú od hladu v chudobných krajinách kvôli našim dobrým úmyslom. Takže prosím, utopistická lavica, pozrite sa na skutočný svet. Zákazia jadra, to by naozaj znamenalo rozmnoženie veterných a solárnych e, parkov. Alternatívnou e, k reaktorom je podľa vás, podľa toho, čo vy navrhujete, iba e, masívna, masívny hlad. Teraz je na rade pani Morku na Mikulenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Černobylská katastrofa to bol e, dôsledok e, chybov, e, chýb a systémového testu. To, čo sa deje e, v Japonsku, je dôvodom na vykonávanie záťažových testov našich e, jadrových e, elektrární. Ja som si istá, že výsledky budú dobré, ale dopady takýchto katastrof sa nezastavujú na národných hraniciach. To dokázal Černobyl pred 25 rokmi, takže záťažové testy sa musia týkať nielen jadrových elektrární v EÚ. Teraz sa stavajú nové e, elektrárne v Kaliningrade, aby sa nebudú žiadne zaťažové testy e, vykonávať, ani len hodnotenie dopadu na životné prostredie, ani nie sú nejaké režimy na odškodnenie. E, a E, v Fukushime boli postavené elektrárne napríklad aj v oblasti, kde e, bolo veľmi silné zemetrasenie. E, treba tu zaručiť solidaritu, musia sa vykonávať zaťažové testy aj mimo EÚ prostredníctvom medzinárodných organizácií AIEA a sekretariatu ESPO. Musíme naozaj nájsť jasné kritéria pre určenie mier miest na vybudovanie, aby sme nemuseli evakuovať eh, milí, eh, tisíce obyvateľov. Pán Balčitis, ďakujem pekne, pán predseda, vážená eh, komisia. Je to dôležitá téma, aj keď sme to mali na programe už oveľa dávnejšie. Černobylská katastrofa má dôležitý dopad nielen na Ukrajincov, ale aj na susediace krajiny a budú to cítiť ešte aj budúce generácie. Žiaľ, e, katastrofa vo Fukushime dokázala, že mm, po 25 rokoch sa neurobilo nič pre objektívne zhodnotenie e, jadrových rizik. Bolo nám povedané, že jadrová e, energia je najbezpečnejšia a najčistejšia, ale dopady sú veľmi zlé, pretože to má dopad práve na budúce generácie a dôsledky sa nedajú ani len odhadnúť a preto potrebujeme e, e zásadne zrevidovať túto otázku. Ja e, vítam e, zavedenie záťažových testov európskych elektrární, ale toto musí byť programatic, systematický program a nie náhodný. Museli by sme sa poučiť z našich skúseností. A e, žiadna inštitúcia e, nemôže zaručiť e, samoreguláciu, samomonitorovanie. My naozaj musíme vypracovať komplexný e, program pre jadrovú energiu, potrebujeme e, komplexnú európsku stratégiu aj v spolupráci s tretimi krajinami a musíme implementovať monitorovanie aj na vonkajších hraniciach EÚ. Musíme vedieť, aké kroky prijeme v prípade, že e, nebudú splnené požiadavky v rámci zaťažových testov. Ďakujem pekne teraz pani Ek. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. tie záchranné e, práce spôsobili, že e, tí záchranári boli veľmi e, silne dotknutí žiarením, ale aj 25 rokov po katastrofe ešte sú vykonávané testy na zvieratách predtým, ako sú utratené po Fukušime viacerí e, opäť e, pocítili, čo môže e, spôsobiť jadrová energia, preto musíme mať kontrolu a hodnotenie európskych reaktorov. To nemôže byť iba na papieri, ale musí to byť naozaj komplexné hodnotenie. Transparentnosť je veľmi dôležitá a som rád nie som rada, že e, Francúzsko nechce zverejniť výsledky a že Spojené kráľovstvo nemá ani len záujem o takéto e, testy. Musíme naozaj e, rozšíriť bezpečnostnú kultúru. Ďakujem pekne. Pán Žiobro. Ďakujem, pán Žiobro má slovo. Pani Pán predseda, 25 rokov po nukleárnej havárii v Černobyle čím ďalej tým viac vieme o tom, aké tragické dopady na zdravie ľudí a životné prostredie má takáto atomová katastrofa. Pre všetkým potom, čo sa udialo vo Fukushime. Príčiny havárie v Černobyle to vieme veľmi dobre, to bola nesprávna konštrukcia reaktora a teraz sa vystáva otázka, či Európska únia kontroluje, čo sa deje uh, s ďalšími reaktormi, ktoré pochádzajú z čias Sovietskeho zväzu e, pretože vieme, že na území Európskej únie je okolo 140 elektri- e, atomových elektrární. A čo sa týka týchto záťažových testov v Európskej únie, tie nebudú plne uh, tieto nie sú povinné. A neúčasť týchto testov neznamená zatvorenie elektráne. Takže aké vlastne sankcie, na čo potom potrebujeme naše e, vysoké štandardy? Pretože keby sme keby sme mali takéto vysoké štandardy, my musíme takisto, ale nie len kontrolovať naše elektrárne, ale elektrárne v e, tretích štátoch, ktorí nás zásobujú elektrické energiou, pretože na čo máme my také vysoké štandardy, keď ich elektrárne, elektrárne môžu spôsobiť ďalšiu takúto katastrofu. Pán Ody, ďakujem pekne. Ja v prvom rade vítam iniciatívu môjho kolegu Sonika, pretože položil túto ústnu otázku o jadrovej bezpečnosti 25 rokov po černobylskej katastrofe. Táto katastrofa je najzávažnejšia v dejinách eh, občianského jadra. Musíme sa z toho eh, poučiť, pretože to má dopad na naše postupy eh, Poprvé musíme zaručiť maximálnu bezpečnosť našim občanom. EÚ musí mať najvyššie štandardy na svete. Musíme vplývať na medzinárodné organizácie na to, aby e, naozaj boli vypracované najlepšie bezpečnostné e, normy a ovplyvnili aj inžinierstvo. Treba prestať e, s budovaním nízkonákladových elektrární Členské krajiny ale aj hospodárske subjekty musia mať jasnú, eh, jasný etický kódex, zaručiť úplnú transparentnosť. Áno, dá sa pripustiť isté vedecké riziko, ale musí byť merateľné, musí byť transparentnosť a jasné sankcie v prípade eh, nedodržania povinnosti. A potom eh, náklady na bezpečnosť musia byť zaratané do ceny energie. A ak by sme na to e, dohliadať aj prostredníctvom legislatívy a treba taktiež vzdelávať e, inžinierov a e, urýchliť výskumné vedecké programy a mňa teší, že program Euratom bol predložený na rok 2012 a 2013. Ďakujem pekne teraz pani Sarbu. Domnule președinte, provin din România, care produce energie. Ďakujem, pán predseda. Ja pochádzam z Rumunska, krajiny, e, ktorá produkuje jadrovú energiu, a keď sa ľudia obávajú a majú otázky, na ktoré nedostali odpoveď, pokiaľ ide o dlhodobé dopady černobylskej tragédie. E, táto diskusia, ktorú vedieme s Európskou komisiou, je vítaná, veľmi dôležitá a ja si myslím, že je našou povinnosťou aby e, sme sa prvom rade zaobrali otázkou e, dopadov e, katastrofy na ľudské zdravie. Skupina expertov, ktorú financuje Európska komisia, odporúčila, aby sa vypracovala medzinárodná štúdia, ktorá by ilustrovala všetky dopady na ľudské zdravie, ktoré vyplývajú z tejto katastrofy. Svetová zdravotnícká organizácia by bola tým najlepším kandidátom na vypracovanie takejto štúdie. V skutočnosti však existuje konflikt medzi VHO a Medzinárodnou agentúrou pre jadrovú energiu a záujmy e, jadrovej e, e, lobby zdá sa, že prevládajú nad záujmami ľudského zdravia. Um, Táto agentúra zabránila VHO prístup k dôverným informáciám, aj keby tieto boli e, veľmi dôležité na to, aby sme lepšie chápali, aký vplyv e, majú jadrové e, katastrofy na ľudské zdravie. A potom, pokiaľ ide o podporu jadrovej energie, VHO, je, je absurdné, aby VHO nemala prístup, prístup k takýmto informáciám. Ďakujem. Teraz musel pán Kursky. Bez mikrofónu. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Dva e, týždne sú uh, za, uplynuli od štvrťročnice výbuchu v Černobyle. Ja si pamätám ešte tie časy, kedy moja vláda samotná zatajila fakty a rozmer katastrofy a tisíce ľudí vlastne riskovali um, svoje zdravie v prvomajových sprievodoch, kedy radioaktívny oblak ťahol nad severom mojej, a juho mojej, pardon, nad juhom mojej krajiny. Ja Chcem povedať, eh, pán eh, predseda, že niektoré práce eh, sa pozastavili pri rekonštrukcii alebo renovácii tejto elektrárne, pretože nemali prostriedky. Ehm, je potrebné ich dokončiť, ale jednoducho neudie, nemôžeme ujsť pred atomom. Atomová energia predstavuje základnú garanciu základnú garanciu ehm, pre sebestačnosť v zásobovaní elektrickej energie v Európe a ďalší rozvoj. Tomu sa tiež nedá vyhnúť. A to tak v Poľsku, ako v Litve, ako na Slovensku. Myslím si, že tieto záťažové testy sú, musia byť povinné a je potrebné, aby si štáty uvedomili po, svoju povinnosť v rámci kompetencie zabezpečenia uh, jadrovej bezpečnosti a tu, tieto zaťažové testy musíme robiť nielen v našich členských štátoch, ale aj v ďalších štátoch, ktoré v susedstve v tretich štátoch. Ďakujem Elma Brok ako ďalší. Vážený pán predseda, pán komisár, nož Čarnobyl nám ukázal, takisto ako aj Fukushima, že pri všetkých pravidlách existuje zvyškové riziko, ktoré E, sa odvádza práve od ľudského zlyhania a preto vieme, kde sú hranice nukleárnej energie, že ani najlepšia úprava nezníži a neodstráni toto zvyškové riziko ľudského zlyhania. Druhá otázka je veľmi, zau- veľmi intenzívna, to bol nedostatok informácií z sovietského, z ruského, z ruského, zo strany e, Sovietskeho zväzu. A toto je neodzodpovedné, pretože e, toto všetko malo síce dočinenia so, so systémom socializmu. Myslím si, že tento sovietský centrálny model má za to zodpovednosť a znáša za to zodpovednosť, že sme nemali dostatok informácií a toto si musíme, toho si musíme byť vedomí, takisto pokiaľ by išlo ďalšie aspekty tejto záležitosti. A za tretie, mnohé, mnohí ľudia, dokonca u mňa v mojom volebnom obvode, pomáhajú znižovať dopady, pozývajú deti a tak ďalej a mnohé, mnohé dopady e, vidíte na generáciách, ktoré vtedy ešte nebolo ani narodené. A toto ukazuje, poukazuje takisto na to, že s týmto zvyškovým rizikom vieme zaobchádzať len v obmedzenej miere. A za posledné, pán komisár, e, chcem vás posilniť e, pri Presadzovanie týchto zaťažových testov. Tu musia e, byť kritéria Európskej únie, ktoré nie, nemôžu byť e, ľubovoľne menené členskými štátmi. Tieto zaťažové testy musia vytvoriť podmienky, aby sa nemohlo povedať niečo, čo nie je kontrolovateľné. A preto vás chcem posilniť vo vašich snahách neustúpiť jednotlivým ministrom a vyžadovať veľmi jasné, prísne, kontrolovateľné pravidlá, tak ako sú vedené v týchto zaťažových testoch. Ďakujem. Máme veľké meškanie. Slovo má pán Karin z 1,5 minúty. Pán komisár, keď žije človek na ulici, ktorá je príliš hlasná, Rušná má stále možnosť odsťahovať sa, odsťahovať sa ďaleko, aj keď by to bolo možno len pár štvrtí. Ale v prípade Čarnobylu pred 25 rokmi a prípad Fukushimi pred, Fukushimi pred niekoľkými týždňami nám pripomína, že pri jadrovej energii neexistuje takáto možnosť odsťahovať sa, jadrová bezpečnosť, nukleárna bezpečnosť nie je lokálna otázka, je to globálna otázka. Rusko a Bielorusko sú štáty, ktoré hraničia s Európskou úniou. nemajú takéto vysoké štandardy, ako ich máme my tu v Európskej únie. A my ako Európska únia však nemôžeme sa odsťahovať od našich susedov. Určite by bolo najlepšie, keby sme mali všetci rovnaké štandardy. A preto vás, pán komisár, chcem vyzvať, aby ste tieto záťažové testy nerealizovali len v Európe, tu ich musíme urobiť, ale je takisto veľmi dôležité aby sme dosiahli, že tieto záťažové testy a štandardy sa rozšíria aj na našich susedov a rozšíria sa globálne, celosvetovo. Pretože len takto máme možnosť ovplyvniť našich susedov v otázke nukleárnej bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne. Pán Mána, 1,5 minúty. Tomas Mann. 1986 und den Supergau eines superkatastrofa e, zastaralej e, jadrovej e, elektrárne priniesla za sebou obrovské následky. 11. marca tohto roku v jadrovej elektrárni Fukushima Eh, došlo ku katastrofe aj vo vysokotechnickej krajine Japonsku. Eh, nebolo možné zabezpečiť potrebnú bezpečnosť. Politika by eh, nemala prispovať k príliš rýchlym, urychleným riešeniam. Ehm, toto súvisí naozaj s veľmi prísnymi zaťažovými skúškami, ktoré treba urobiť v jadrových elektrárniach, treba sa zaoberať možnosťami ľudského zlyhania, teroristických útokov a podobne. Um, Myslím si, že eh, by sme mali brať naozaj vážne obavy eh, obyvateľstva a rôzne eh, scenáre, scenáre odstávok a prerušovania fungovania by sme mali sa nimi naozaj zaobrať vážne, bez ideológie, bez nejakých obáv je potrebné spolupracovať na európskej úrovni, treba zabezpečiť e, špeciálnu ochranu e, pracujúcim e, v jadrových elektrárniach. Treba takisto rozšíriť kompetencie EÚ v tejto oblasti. Ehm, Treba eh, naozaj posilniť aj eh, pravidlá ochrany eh, práce pre tých, ktorí pôsobia v tejto oblasti a napokon nemali by sme nikdy pristupovať ku kompromisom v oblasti bezpečnosti. To platí pre EÚ aj pre naše susedné krajiny ktoré musíme získať preto, aby spolu s nami sa na týchto krokoch podielali. Ďakujem. catch the eye sa dostanú ku slovu iba jeden za um, skupiny, pán Mikolášik, pani Hercog, pán Tojro, pani Hasi, pán Lambsdorff, pán Paška a pani Wertmann. Ľutujem, ale je to kvôli časovému sklzu. I'm sorry. It's not on my list. Nie je na mojom zozname. Ospravedlňujem sa. Nemám správny zoznam. Nie, nie, mám správny zoznam pani Kolárska, takže nech sa páči. E, pane převodničo. Ďakujem. Pán predseda, Pán komisár, dnes si pripomíname obete katastrofy v Černobyle a takisto ale myslíme na obete s Fukushimy a takisto na e, nebezpečenstvo a na riziku našich obyvateľov v Európe. O tomto diskutujeme v Európe. Um, v dnom eh, čase eh, skutočne vysoko vzrástli obavy pred eh, atomovou energiou vo všetkých krajinách a narastli tieto obavy a takisto aj v mojej krajine v Polsku o 10-15% vzrástli v anketách obavy z atomových elektrární. Takisto je potrebné realizovať zaťažové testy, ktoré zvýšia mieru bezpečnosti. Len uh, Eh, pán eh, komisár, nemôžete počúvať hlasy krajín, ktoré chcú zmierniť tieto testy. Je potrebné skutočne si eh, pozriete na to, že ľudské, práve ľudské zlyhanie môže spôsobiť veľké dopady. Nemožno pristúpiť k zmierneniu prísnosti týchto testov predovšetkým aj pre tie členské štáty, ktoré práve rozvíjajú svoj nukleárny program. Hovorili sme takisto o susedných krajinách, eh, ktoré sú z EÚ a majú atomovú energiu. My si myslíme, že tieto eh, záťažové testy musia byť súčasťou zahraničných kontaktov a komunikátov s týmito krajinami, pretože to sú veci a aspekty, ktoré vplývajú na našich občanov na území Európskej únie. Takisto musíme pracovať na europeizácii energetickej politiky a to kontinuálne. Ešte raz sa ospravedlňujem, pani Kolárska Bobínska, takže najskôr pán Mikolášek v rámci aj minúta. Vážený pán predseda, všetci si dobre pamätáme ešte, Eh, keď pred twenty five rokmi eh, bola strašná katastrofa v černobylskej jadrovej elektrárni. Eh, státisíce ľudí vlastne prišli o život a ešte do dnešného dňa mnohí majú dôsledky z radiácie vo forme ochorení aj úmrtí na rakovinu.

Ďakujem, pani Hercog. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, chcem hovoriť iba o jednej veci. 25 rokov po Černobyle je potrebné e, na novo vybudovať sarkofág a e, vieme, aké sú ťažkosti so schývaním e, finančných prostriedkov a ako ťažké je získať financie od tých členských krajín, ktoré sú na druhej strane a je to znepokojujúce pre jadrovú bezpečnosť, takže musíme sa ubezpečiť, aby e, sme rešpektovali dlhodobý záväzok a to pokiaľ bude dlhodobé riziko. E, a to isto platí pre Černobyla. Ešte chcem povedať, že verejná angažovanosť e, nemá byť iba ústna, ale musí byť finančnej povahy a taktiež musia byť ľudské zdroje, zdroje ktoré by mali vedomosti, ktoré by Eh, boli potrebné vyriešenie tohto eh, problému. Je veľmi ťažké eh, so zberom finančných prostriedkov a pokiaľ toto nepochopíme, tak budeme naozaj o tom iba hovoriť. Teraz pán Teurer na minútu. Mr. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený komisár, vážené kolegovia, Černobyl nás e, teraz ešte 25 rokov e, po výbuchu e, je v centre našho záujme takisto Fukushima a vidíme, že tieto rizika všetky ukazujú na to, že atmo technológia je, alebo obsahuje mnohé rizika um, sociálna um, zmena myslenia v nukleárnej politike. Tuto vidíme, že národné, národné cesty sami pre seba, to je, nesprávny, e, to je nesprávna cesta. Musíme urobiť jednotné strat- vypracovať jednotné stratégie a pre EU komisára, ktorý urobil v práve v tomto smeru vám dôležité návrhy. Ja vás chcem vyzvať, aby sme prišli a prešli na spoločné princípy, aby atomové reaktory boli bezpečnejšie, aby neboli žiadne výpadky a aby sme ofenzívne toto preniesli a tieto naše požiadavky preniesli do medzinárodných grémií. Ďakujem, pán, pani Hasi. Hyvät kollegat, on 25 vuotta... Vážené kolegyne a kolegovia, 25 rokov uplynulo, ale napriek tomu sme nemali, ne, napríklad nemáme žiadne vedecké výsledky z dopadov tejto katastrofy. Mnohé veci sa koordinujú, napríklad prípady výskytu rakoviny a štítnej žľazy v Bielorusku a v Rusku, ale my potrebujeme celkový prístup. Je to skutočne absurdné, čo sa deje. Komisia by mala skutočne iniciovať široko, širokú výskumnú štúdiu. Hovorí sa, že Černobyl uh, Ehm, spôsobil niekoľko málo smrteľných obetí, ale ostatní hovoria a iní hovoria, že tie obete idú do miliónov a to je práve preto, že nemáme jasné výsledky z prieskumu. A práve takýmito prieskumami by sa z globálneho hľadiska zistilo, aké globálne dopady môžu takéto katastrofy mať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že v súvislosti s 25. výročím Černobylskej katastrofy musí zaznieť poďakovanie dvom krajinám, ktoré Európsky parlament nemá veľmi rád. Za jedno je to Bielorusko, ktoré bolo dotknuté rovnako ako Ukrajina dôsledkami tejto katastrofy a ktoré trpazlivo, trpezlivo a bez akýchkoľvek siláckých eh, gest financuje zmierňovanie dopadov tejto katastrofy. Bolo urobené veľa a bez nejakej väčšej pozornosti zo strany orgánov Európskej únie. A za druhé, musíme poďakovať vláde a ľudu Kubanskej republiky, ktorá na svoje územie prijala veľké, veľký počet detí, ktoré sa tu liečili a ktoré patrili do rodín, ktoré boli postihnuté touto eh, katastrofou, bolo im poskytnuté najlepšie možné eh, liečenie a najlepšia starostlivosť práve vtedy, kedy aj Kubanská republika bola na tom dosť zle. Ďakujem, pán Datman, minúta. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, vážený pán komisár, um, tie dopady černobylskej katastrofy sú nám všetkým známe, ale otázka je, že ako e, sa poučia naše občianky a občania. Komisia z dopadov Černobylskej katastrofy aj Fukushimskej katastrofy vidí, aké to môžu byť rizika pre občanov na zdraví aj finančné dopady. Aké opatrenia teda sa robia na ochranu e, európskych občanov pri možno opätovnom výskyte takéto, takéhoto nešťastia. Napríklad IZA 1, ktorá je pre atomové teda, elektrárne IZA 1, ktorá je v blízkosti Mnichovskej Mnichovského letiska alebo Kryškov, ktorá je v oblasti, ktorá je ohrozená zemetrasenia. Dobre, pán Pán Kelly, um, v rámci keďže môžete mať teda pol minúty. pol minúty. Chcel by som povedať, že je dobré, že nezabúdame na obete e, Černobylu ani v mojej e, krajine nie. E, aj v mojej krajine sú podporné organizácie. A potom je tu dôležitá aj úloha komisie, ako zúraznil pán komisár. to je veľmi dôležité

No. Have... Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, vážené dámy a páni, pokiaľ ide o Černobyl, môžem vás rád uistiť, že to, čo žiadate a vaše podnety, napríklad týkajúce sa oblasti výskumu, že sa nimi budeme zaoberať ďalej a e, pretavíme ich do našich e, ďalších krokov. Takisto urobíme aj všetko pre plné financovanie potrebných technických opatrení v spoločenstve štátov a teda Európska únia sa bude na tomto podielať. Ďakujem vám všeobecne za veľmi konštruktívnu diskusiu, e, ktorá sa teda dotýkala aj e, témy, čo po Fukushime Ehm, budeme mať teraz zasadnutie s koordinátormi príslušných parlamentných výborov, ehm, kde im ehm, toto e, popíšem. A pokiaľ ide o zaťažové skúšky, e, toto bude niečo úplne nové. E, doteraz nikdy sa nič takéto nedialo, takýto kontrolný proces na európskej úrovni. Už toto považujem za veľmi významné. Po druhé, Keď e, e, si zoberieme Lisabonskú zmluvu, na ktorej si spolupôsobili, musíme konštatovať, e, že rozhodovanie o energetickej zmesi bolo a ostáva otázkou členských štátov. Tých krajín, v ktorých ste doma, v ktorých bývate a preto rozhodovanie o uhli, o e, plyne, o obnoviteľných zdrojoch energii, o jadrovej energii ostáva naďalej v kompetencii členských štátov. Iba tým zadaním 20 obnoviteľných zdrojov e, energii máme po prvýkrát e, nejaký európsky postup v oblasti, kde sú inak zodpovedné členské štáty za energetickú zmes. Máme 14 štátov, ktoré uplatňujú jadrovú energiu e, a 13 e, takých, ktoré e, nepoužívajú jadrovú energiu v Poľsku, vo veľmi európskej krajine je rozhodnutie E, o ďalších dvoch e, jadrových elektrárniach v Taliansku e, je moratórium takéto rozhodnutia. Vy ste navrhli vytvorenie európskeho regulátora. Dajte mi na to právnu kompetenciu a dajte mi, poskytnite mi na to e, príslušné e, miesta, personál. Ja vezmem jedno aj druhé, všetko akceptujem. Ale ja sa musím pridržiavať e, zákonov. Ešte momentálne nemáme európsky jadrový dozor. Nie je zakotvený ani v Euratome ani v Lisabonskej zmluve, ani plán personálu komisie toto neumožňuje. To viete veľmi dobre. Zaťažové skúšky sú pre mňa veľmi dôležité. Ide o e, úlohu, ktorú e, nám e, poverila Európska rada, ide o zabezpečenie najvyšších štandardov, ktoré sa pre nás majú stať meritkom. Vo štvrtok sa bude konať dôležité zasadnutie medzi európskymi regulátormi NSREG a komisiou. Doteraz neexistujú vlastne toho veľa neexistuje, aj keď teda už e, padli rôzne e, rozhodnutia o tom, že e, mnohí sú sklamaní týmito zaťažovými skúškami a podobne. Zatiaľ však žiadne ešte neexistujú. Vo štvrtok iba kritéria pre ne vypracujeme. To, čo existuje, je návrh Združenie západoeurópskych e, agentúr dohľadu e, urobil v apríli, odvedol prípravné práce. To je e, jeho právom a to, čo z toho urobíme, to už je našou úlohou. Ak rada od, ak, bez akékoľvek súčinnosti spolupráce komisie Ehm, používa svoju expertízu a e, v rozhodnutí e, prijala rozhodnutie, že ľudské e, zlyhanie do tohto nemáme zahrňať. Ja musím povedať, že to považujem za nepostačujúce a preto za komisiu počnúc od zajtra večera Chcem eh, eh, začať eh, tlmočiť moje stanovisko všetkým 27 agentúram jadrového dohľadu. My potrebujeme posúdenie všetkých rizík, nech už sú akékoľvek povahy, či už ide o prírodné katastrofy, ako veľká zima, chlad, alebo zemetrasenia alebo aj ľudské zlyhania, e, či už teda neumyselné alebo e, úmyselné činy ako e, terorizmus, kybernetické útoky, alebo téma ehm, padov lietadiel. Toto všetko pre mňa je súčasťou e, tohto postupu. Je to v záujme európskeho obyvateľstva, myslím. A dnešná diskusia mi ukázala, a ja som veľmi vďačný za túto podporu z vašej strany, že je tu veľký záujem všetkých e, politických skupín Európskeho parlamentu na e, týchto ehm, kritériách že majú naozaj zahrňať aj ľudské zlyhanie. Nemôžeme okrem toho ani tak oddelovať od toho, či vo Fukushime išlo o zlyhanie ľudského faktora, alebo či pôvodom bola prírodná katastrofa. Pôvodom bola prírodná katastrofa, zemetrasenie a voda. Ale pokiaľ ide o zvládanie rizika, a e, znižovanie e, e, dôsledkov, tam určite prispel ľudský faktor a ľudské zlyhania a chyby. Tie doteraz zohrávajú v Japonsku svoju úlohu. Rád vám poreferujem po štvrtku o následovnom o ďalšom postupe. Na to však potrebujem súhlas Európskej komisie, ten e, mám, ale aj národných regulátorov a e, oň budem žiadať. Ale musím e, každý regulačný národný úrad požiadať o, toto, o tento súhlas aj tých veľmi kompetentných a vážených kolegov v Paríži, v Londýne, v Madride alebo v Bruseli kde e, ešte e, e, mienkotvorba nie je uzavretá, ale na európskej úrovni toho naozaj môžeme urobiť len obmedzenie veľa. Ja vám takisto aj prislúbujem transparentnosť. Z Černobylu by sme sa naozaj mali poučiť. Je potrebná absolútna transparentnosť ja vám eh, samozrejme poreferujem o tom, ako eh, prebehli a prebehnú teda tie rokovania v stredu večera vo štvrtok. Ak by nešlo, nedošlo k dohode medzi komisiou a Infrekom, eh, tiež vám o tom poreferujem. Potom možno mandát postupím naspäť na Európsku radu, pretože obmedzené zaťažové skúšky jednoducho pod nimi môj podpis stať nebude. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto ukončujeme túto rozpravu a prejdeme ďalej k e, otázkam na komisiu. Začíname so 40-minútovým meškaním. To si prosím kolegovia uvedomte.